Vážení poslanci, pri otvorení tohto plenárneho zasadnutia sme znovu prinútení si pripomenúť nevinné obete vražedného medzinárodného terorizmu v mene všetkých nás – čo najrozhodnejšie odsudzujem tieto akty mm, neľudského násilia a vyjadrujem našu solidaritu, naše najbližšie pocity a sústrasť rodinám obeti v Barcelone, v Kambrilse a vo fínskom meste Turku. Žiaľ, došlo aj k ďalším atentátom mimo územia Európskej únie a my spomíname aj na tie neeurópske krajiny, ktoré boli cieľom takéhoto barbarského útoku. Dnes je aj výročie útoku na dvojičky v USA. Určite si spomeniete, koľké mnohé obete eh, boli eh, výsledkom tohto útoku a preto je e, dôležité, aby sme rozhodne bojovali proti terorizmu, aby sme posilnili našu jednotu a aby sme zároveň posilňovali našu vieru v lepší svet. Sme hrdí na náš život, na našu slobodu a sme hrdí na našu demokraciu, ktorú budeme rozhodne obhajovať a brániť bez toho, že by sme zmenili náš systém práv a nikdy neskloníme hlavu pred terorizmom. Žiaľ si dnes musíme pripomenúť tiež ďalšie obete, nevinné obete. Pri posledných eh, prírodných katastrofách, eh, ku ktorým došlo aj do včera, boli to regióny EÚ, v Karibiku a rovnako v USA. Spomíname si na všetky tieto nevinné obete a poprosím vás, aby sme vyjadli minútu ticha. signor presidente onorevoli colleghi Ďakujem, pán predseda. Včera večer v Livorne za pár hodín padlo rovnaké množstvo zrážok ako za posledných 8 mesiacov. Toto spôsobilo šesť obetí. Celá rodina Pán predseda, pri tejto minúte ticha ste si pripomenuli všetky obete teroristických útokov a prírodných katastrof a bol by som rád, keby sme vyjadrili sústrasť Európskeho parlamentu a všetkých európskych občanov v meste Livorno, e, jej občanom. A požiadal by som, aby Európsky parlament naďalej pokračoval v obrovskom úsilí v politikách boja proti klimatickým zmenám, pretože tieto prírodné katastrofy, ktoré postihli môj región včera, ale v poslednej dobe postihujú celý svet, bol by som rád, aby sme prejavili našu solidaritu s tým, že budeme dôraznejšie bojovať proti klimatickým zmenám. Onorevole Danti, mi associo alle ja podporujem vaše slova a samozrejme angažovanosť Európskeho parlamentu a Európskej únie v boji proti klimatickým zmenám je jasná a žiaľ tie udalosti, ku ktorým dochádza v Európe mimo nej, musí nás nutia k tomu, aby sme tieto záväzky a našu angažovanosť ešte e, posilnili. Pán Pitela, ja zdieľam vaše slova, hovorili ste o tragédiách za posledné hodiny Pripomenuli ste dramatický teroristický útok na dvojičky. Pripomínam, že pred 44 rokmi 11. septembra zomrel v Santiago de Chile za bombardovania e, vo svojom prezidentskom paláci veľký socialistický líder Salvador Allende. Ja som mal 14 rokov, keď som si vypočul túto správu v rádiu a jeho slova mi ostali vrité v pamäti. Môžete ma zabiť, ale nikdy nezabijete moje ideály a moje hodnoty. Toto boli slova Salvadora Allendeho a myslím, že správne potvrdzujú, že spolu môžeme bojovať aj vďaka týmto slovám proti všetkým útokom, proti slobode. Preto aj veríme v EÚ, preto milujeme a podporujeme silnejšiu Európu a silnejšiu európsku integráciu. Ďakujem, pán Prust. <coughs> Euh, ďakujem pekne pán predseda za túto minútu ticha venovanú všetkým obetiam hurikánu irma ktorý zasiahol v karibiku aj európske francúzske územia. A chcel by som naozaj dodať odvahu eh, všetkým, ktorí eh, pôsobia na tom území ako záchranári, ako pomocníci, aby tie straty ľudské a materiálne boli čo najnižšie. Chcem tiež uvítať mobilizáciu Európskej únie, konkrétne prácu DG ECO, pokiaľ ide o, o eh, Martine Bana Stilendesa, pokiaľ ide o, o urgentnú reakciu priamo v teréne. A toto je potrebné ešte posilniť a preto chcem vyzvať k rýchlej mobilizácii Európskeho fondu Solidarity, aby sme už teraz mali určitú strategiu obnovy celých týchto území. E, táto obrovská kríza ukazuje, že je potrebné zvýšiť koordináciu a pripravenosť na európskej úrovni, aby sme mali zadefinované scenáre sú s druhmi rizik a aby sme mali aj stratégie e, riadenia kríz, také, ktoré budú viac odpovedať katastrofám, ktorým môžu byť vystavení občania s využitím nášho know-how a našej infraštruktúry, pokiaľ ide o e, civilnú obranu, ktorú teda v Európe máme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Proust. Ako veľmi dobre viete, Členské štáty majú zaslať správu v súvislosti s Fondom Solidarity a myslím, že Francúzska republika požiada Európsku komisiu, aby zasiahla a my na tomto pléne odhlasujme 1,2 miliardy E, pre Taliansko, ktoré bolo postihnuté e, zemetrasením a ja si myslím, že to bola e, rýchla reakcia aj zo strany komisie a aj táto aj pri tejto príležitosti nebude chýbať rýchla reakcia, ktorá nám umožní vyslať rýchle solidárne posolstvo aj francúzským občanom, ktorí boli postihnutí poslednými prírodnými katastrofami. Európsky parlament rovnako ako v prípade Talianska splní svoju úlohu a odhlasuje čím skôr všetky návrhy, ktoré prídu od komisie na uvoľnenie fondu Solidarity e, a v prípade, keď sa splnia požiadavky týchto postihnutých krajín. Pán Karim. Pán predseda, aj ja ďakujem. Dve veci stručne. Dnes som sa dočítal o správe, ktorú e, vydali európsky občania v svojom kráľovstve, kde sa zdôrazňuje diskriminácia, ktorej sú vystavení v rôznych formách. Najnovšie na toto reagoval minister britskej vlády, e, takže chcem vás poprosiť, aby ste aj vy podporili e, britskú vládu, aby ste poskytli všetkú súčinnosť, aby táto vec bola okamžite prešetrená, aby taká diskriminácia e, nepretrvávala. Je naozaj e, potrebné pripomenúť si staré časy, e, čierny nie, psi nie. Takéto veci sa už nemôžu opakovať, taká diskriminácia sa nemôže opakovať na našom území. A potom ešte ďalšia vec, Sacharovová cena keď laureát e, potom robí určité aktivity a vystupuje e, či už slovom alebo činmi e, proti duchu toho, na základe čoho sa, udáva, um, sa udeluje takáto cena. Čiže toto je ďalšia, na ktorú som chcel vás a váš kabinet upozorniť. Ďakujem pekne. Eh, je ťažké zasiahnuť po rozhodnutiach, ale vyhodnotíme správanie a ak nejaký držiteľ Sacharovovej ceny postupuje inak, než je duch tejto ceny, ale je samozrejme ťažké zasiahnuť ex post k niečomu, ku čomu došlo už, pán Carver. You, to... Ďakujem pekne. Chcem zreagovať na pána Prusta, pokiaľ ide o tragédie, ktorým došlo v Karibiku na francúzských územiach, ale chcem kolegov upovedomiť aj o tom, že aj na našom území došlo k škodám naozaj stračný hurikán Irma a týka sa to aj rôznych iných krajín nezávislých. Takže poprosím, vnímajme to tak, že podporíme všetky karibské národy, nerozlišujme, či sú e, to Briti, Francúzi alebo nezávislé krajiny. E, naozaj mnoho sa dotklo veľmi, e, veľmi bolestivo, takže to by bol môj apel na vás. Ďakujem pekne, aby sme neboli politicky. Per quanto mi riguarda, non esiste... Pokiaľ ide o mňa, Neexistuje tu nejaký rozdiel. Ja sme vyjadrili našu sústra s minútou ticha pre všetky obete, e, nezávislo to, toho, kde bol ten region, či v EÚ alebo mimo EÚ. Teda, či už boli obete teroristických útokov alebo prírodných katastrof nemôžeme odlišovať obeď od obete. Samozrejme, pokiaľ ide o Fond Solidarity, jednotlivé členské štáty budú musieť prijať patričné rozhodnutie. Pani Chimenez Beseril, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda potaliansky. Rada by som pripomenula, vy ste už pripomenuli a spomenuli všetky obete a rovnako ste správne zvoraznili, neexistujú rozdiely medzi obeťma, obeťami ale myslím, že by sme mali spomenúť aj obete zemetrasení v Mexiku. Je tam viacej ako 100 smrteľných obetí. Je to naša e, priateľská krajina, náš partner obchodný a myslím, že je dôležité e, aj v týchto momentoch vyjadriť podporu Mexičanom a mexickej vláde. Grazie. Ďakujem. Ako predseda s Mexikom. Pani Jiménez Besedl ste e, správne sa vyjadrili a tie e, naša sústrasť bola venovaná aj týmto obetiam na e, týchto katastrof za toto hrozné leto. A teraz, ak dovolíte, budeme pokračovať v plenárnom zasadnutí, ktoré bolo E, prerušené 7. E, júla. Dostali ste zápisnice e, z predchádzajúceho plenárneho zasadnutia. Má niekto pripomienky? Ak nie, tak zápisnica bude považovaná za schválenú. A na základe demisie pána Petra Macha a pani Glenise Wilmot